o doprave z roku 2011. Teraz by som dal slovo spravodajcovi. Nech sa páči, pán Wim van de Kamp. Žiaľ Bohu, rečník nemá zapnutý mikrofón. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade, pán predseda, sa chcem poďakovať mojim kolegom, tieňovým spravodajcom a všetkým tým, ktorí spolupracovali v tejto, e, na tejto správe v strede obdobia. Ďakujem vám srdečne za spoluprácu. Vypra- prešli sme veľmi rozsiahlým procesom. Mali sme 633 pozmenujúcich návrhov a skutočne nebolo jednoduché dosiahnuť E, jednoliatú správu nakoniec so všetkými tieňovými spravodajcami a sa nám to podarilo. Presa sa to podarilo. Chcem sa poďakovať pracovníkom všetkých politických skupní, skupín, ako aj parlamentu za spoluprácu. To je naozaj niečo, na čo mi veľmi záleží, preto to tu takto dôrazne hovorím. Teraz prvé pripomienky k Bielej knihe, pán predseda, boli troška zdržanlivé, Hovorilo sa, že nie je tam veľa novej politiky a žiadne jasné výbery voľby, ale pán predseda, ide o správu v strede obdobia a jej cieľom bolo e, zaznamenať kontinuitu v politike. A to sa podarilo. Európska únia má každé štyri roky novú dopravnú politiku. Taká únia je tiež niečo, čo sa nedá pochopiť je to správa v strede obdobia a ide tu o implementáciu a kontinuitu. Pán predseda, sektor dopravy v Európe je veľmi dôležitý. V Holandsku stále hovoríme, že bez dopravy stojí všetko. Doprava má veľkú kapacitu zarábania a je veľmi dôležitá pre rozvoj európskeho hospodárstva. Pracujú v nej okrem toho aj státisíce ľudí a na to nesmieme zabúdať. Súčasne pán predseda musí ale byť doprava udržateľným odvetvím. Teraz vidíme, že 24 znečistenia v Európe je spôsobených dopravou. 29 energetickým sektorom a teraz vidíte, aké je naša pozícia a udržateľnosť to nie je len hrozba, ale aj príležitosť pre inovácie. A inovácie v sektore dopravy, to je presne to, kde by sme sa mali v najbližších 10-20 rokov angažovať. Potom tu, tu ešte niektoré ďalšie také počasti zo správy, z tejto správy v strede obdobia žiaľ, museli sme konštatovať, že ten modálny posun, to znamená zmena presunu dopravy z ciest a vzduchu na železnicu a vodu sa nepodarilo. Nepodaril. Je to veľmi smutné konštatovanie, pretože chceme mať viac čistého i dopravy vo vnútrozemskej e, doprave na, voda, na vode a na kolajach a preto v najbližších rokoch by sme mali v EÚ spraviť z toho dôležitejšie priority. To znamená, železnice a vodná doprava niekde aj v kombinácii s námornou dopravou by sa mali posilniť. To je záver, na ktorom sme sa všetci zhodli. Potom pán predseda systém inteligentnej dopravy inteligentné dopravné systémy. Chceme viac informácií, viac elektronických zariadení do roku 2020. To je veľká výzva pre nás všetkých. Máme niekoľko návrhov, napríklad zdvojnásobenie mestskej dopravy, ale o tom budú ešte kolegovia hovoriť. Zatiaľ ďakujem veľmi pekne. A zdá sa, že mám ešte čas, ale Myslím, že som povedal všetko, čo som chcel povedať. Eh, Ďakujem pekne, pán spravodajca. Teraz mene Európskej komisie má slovo pani komisárka Bulc. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, dovolte mi najskôr poďakovať spravodajcovi, pánovi Van de Kampovi, tieňovým spravodajcom a celému Európskeho parlamentu za vašu skutočne prínosnú spoluprácu v implementácii vykonávania teda Biele knihy o doprave. Od decembra minulého roku vo výbore Trán hovoríme, že tu máme viac ako 600 pozmenujúcich návrhov a to dokazuje, aká je vysoká zaangažovanosť zo strany parlamentu, eh, pokiaľ ide o túto tému. Vaša správa je samozrejme veľmi vítaná a eh, dobre načasovaná komisia je spokojná s jej kvalitou a smerovaním a dovolte mi okomentovať 7 špecifických bodov v vašej správe. Poprvé, podpora eh, komodality a efektívneho využívania všetkých spôsobov dopravy. Ako sa to zdôrazňuje správe, my plne podporujeme tento cieľ. Preto našim politickým cieľom je zlepšiť politický rámec, internalizovať externé náklady, doplniť chýbajúcu infraštruktúru a interoperabilitu na všetkých úrovniach a vytvoriť sférovú eh, konkurenciu pre všetky druhy dopravy. Po druhé, modernejšia infraštruktúra. Toto je oblasť, kde komisia e, urobila značný pokrok. E, definícia e, ten 10, teda prepojenia Európy je jedným z najväčších úspechov z posledných rokov. A sú tie projekty, ktoré skutočne môžu prispievať k európskym strategickým investíciám. Po tretie, Udržateľnosť dopravy. Toto je oblasť, kde komisia bude veľmi aktívna aj naďalej, myslím, na dekarbonizáciu, ale tiež na kroky v ostatných environmentálnych oblastiach, napríklad hluk, kvalita vzduchu a podobne. Je pravda, že mestská mobilita je oblasť, kde sa vyžaduje väčšia snaha, ale musíme byť opatrní, aby sme nepresadzovali riešenia, ktoré nie sú prispôsobené miestnym špecifikám. Po štvrté, digitálne riešenia. Súhlasíme s tým, že musíme zlepšiť informovanosť o cestovaní a musíme tu mať integrovaný systém cestovných lístkov, ale súhlasím aj s mnohými, ktorí povedali, že nemôžeme len nastoliť jedno riešenie na úrovni EÚ. Radšej by informácie mali byť k dispozícii pre to, aby podniky prišli k riešeniam, ktoré najviac vyhovujú my rozvinieme štandardy a potrebný regulačný rámec, aby sme umožnili e, službám priniesť pridanú hodnotu. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, vaša správa vyzýva na piaty prvok, ktorý znamená, že ľudia budú v srdci eh, politiky eh, dopravy. Eh, s tým úplne súhlasím s takýmto prístupom. Osobne som presvedčená, že doprava by mala predovšetkým slúžiť potrebám spoločnosti, užívateľom, cestujúcim a spotrebiteľom. Toto budeme mať naďalej na zreteli vo všetkých našich iniciatívach. Po šieste, sociálna otázka. Súčasná situácia nie je uspokojivá E, Junckerová komisia prikladá veľkú dôležitosť riešení, e, riešeniu zlých pracovných podmienok sociálnej neferovnosti. Beď silnej sociálnej agendy nebudeme schopní posilniť e, vnútorný trh s dopravou a súhlasím s názorom spravodajcu v tomto ohľade. Po siedme, efektívnejšia a konkurencieschopnejšia doprava. Ešte stále je tu veľa prekážok v Európe, ktoré negatívne ovplyvňujú jednotný trh dopravy. My chceme postupne tieto bariéry odstraniť a vytvoriť jednotný, e, jednotnú oblasť dopravy v Európe s, vysokým, s vysokými štandardami, ktoré by sa dali exportovať do tretich krajín. Toto Európe umožní udržať si svoje popredné miesto v doprave vo svete a, a na, a vaša správa tiež hovorí o tom, že jedno z, zo slabých miest súčasnej politiky je slabá implementácia. Aj s tým úplne súhlasím, pán uh, e, Van de Kamp. Toto je oblasť, kde, ako dúfam, môžeme úzko spolupracovať, zvlášť v zabezpečení toho, aby európske zákony boli čo najjasnejšie a najjednoduchšie a aby sa venovala dostatočná pozornosť ich presadzovaniu. Teším sa na vaše podrobné komentáre a názory, pokiaľ ide o spôsob, ako napredovať v Bielej knihe. Naša práca je trvalcná, trvalá a ja sa teším, na skutočnú spoluprácu s vami konštruktívnym a udržateľným spôsobom počas celého mojho mandátu. Ďakujem pekne. Pani komisárka, ďakujeme. A teraz sú tu príspevky zo strany jednotlivých politických frakcií. Uh, najskôr EPP. Slovo má pán Piper. Áno, ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Správa hovorí o dobrých eh, dobrom smerovaní eh, sektora dopravy, aby sme podporovali medzinárodné prepojenia. Teoreticky to všetko vyzerá veľmi dobre. Ale, dámy a páni, má oblasť dopravy skutočne primeranú politickú pozornosť? Pre mnohých je doprava očividne doňokravo Európy, stále nové myšlienky, e, ktoré sa týkajú poplatkov, e, stále prísnejšie environmentálne pravidlá. E, to znamená, že aj toto musí Európa regulovať, ale nie len regulácia, aj financovanie. Dámy a páni, momentálne sú tu rozličné poplatky, dane, ktoré sú takého charakteru, že investície do týchto oblastí sa znižujú a to ide aj na úkor sociálneho systému. E, potrebujeme financovanie e, aj zo strany komisie. Prečo práve Európska komisie e, má v úmysle zobrať tieto prostriedky z projektu Connecting Europe? Doprava e, skutočne aj v predsedníctve čeli vážnym problémom. Je tu dramatické podfinancovanie medzinárodných infraštruktúr a e, budúce stretnutie ministrov 8. októbra by malo riešiť všetky tieto problémy. Dámy a páni, myslím si, že európska politika dopravy má aj e, ďalšie silné body tieto sú práve v centre tejto správy Fandenkam. Chceme udržateľnosť, chceme e, väčšiu konkurencieschopnosť pre našu infraštruktúru a naše podniky, aby sme globálne obstáli v konkurencii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. V mene SAD má slovo pani Klaudia Tapardel. Nech sa páči. Pán predseda, vážení kolegovia, Tvorba jedného európskeho priestoru v oblasti dopravy je to úloha, ktorú E, ktoré sa dá vykonať len tedy, keď bude jednoznačný plán, ktorým bude mať jasné ciele a rozdelený na etapy. Biela kniha o doprave z roku 2011 má ambície plniť úlohu takéhoto plánu, hoci od prijatia tejto stratégie prešli 4 roky a už je vidieť, že sa to opozďuje. Osobitne je to zviditeľné v realizácii z, e, z príliš ambicioznych plánov, ktoré sú otrhnuté od, e, od e, reality aby sme vlastne sa vyhli takýmto nedodržaným cieľom, vlastne musíme poukázať na promly, ktoré si vyžadujú na väčšie naše úsilie riešenia, tak aby európska integrácia v oblasti dopravy naozaj naberala reálne kontúry. Treba napríklad eh, zdôrazniť eh, jednoznačný význam projektu cez eh, európskej magistrály, transeurópskej magistrály. Tento projekt je kľúčový pre prehlbenie európskej integrácie v oblasti dopravy, ako aj mm, spojenie periférnych zón v Európe s Európou centrálnou O tom to sme hovorili už posledné roky veľa. E, po druhé, Biela kniha v nedostatočným spôsobom sa venuje k otázke verejnej dopravy, ako aj zapojenia či využitia rôznych moderných spôsobov dopravy. Myslím si, že taký dôležitý strategický dokument, ako je Biela kniha, nemôže nespomínať takúto dôležitú tému. Poďalšie, poďalšie dôležité je aj otázka zamestnávateľov a zamestnancov v tomto sektore. A je pravda, že niektoré členské štáty sa snažia chrániť svojich e, zamestnávateľov, e, pričom e, pričom vlastne chránia svoje, svoje trhy voči ostatným a takéto konanie by nemalo e, byť e, tolerované, pretože e, je, je pravda síce, že je veľmi ťažké dodržiavať takú tú rovnováhu medzi voľným trhom a ochranou svojho trhu a zároveň aby bol voľným trhom a myslím si, že je dôležité teda, aby došlo k najbližší, v najbližších rokoch samotnej implementácii Bielej knihy. Predseda, ďakujem pekne aj za to, že ste dodržali rečnícky čas, ktorý je poslancom pridelený. A napokon za skupinu SAD pani Klaudia Papardel na dve minúty. Vás frumos, domnul președinte Kolegovia, vážená pani komisárka, urbanizácia, globalizácia a demografické zmeny v našich spoločnostiach e, znamená, e, majú vplyv na to, ako funguje sektor dopravy a opatrenia, ktoré boli navrhnuté v Bielej knihe. O tom svedčia. Vyrokovali sme ambiciózny program, ktorý mal byť zdrojom rozvoja oblasti dopravy v Európe a toto malo viesť k čoraz väčšej mobilite a reagovať na čoraz väčšie potreby e, pasažierov a cestujúcich v 21. storočí. Preto by sme to dosiahli, sme do centra našej diskusie postavili cestujúcich. Mali by sme navýšiť kvalitu prác vo všetkých sektoroch dopravy tým, že sa vytvoria minimálne štandardy pokiaľ ide o pracovný trh, potrebujeme uplatňovať e, rovnosť e, šanci a príležitosti a zatraktívne toto prostredie aj pre ženy systém v budúcnosti by nemal byť bariérový žiadnym spôsobom. Všetky oblasti by sa mali rozvíjať udržateľne. Potrebujeme fyzickú infraštruktúru ako aj digitálnu. E, naša snaha sa musí zameriavať na interkonektivitu e, pohraničných a periférnych oblastí s ostatnými regiónmi EÚ aby pasažieri, nákladná doprava a služby mohli slobodne cirkulovať a efektívnym spôsobom. Táto oblasť má vážny dopad na regionálnu súdržnosť a tiež to povedie k zníženiu veľkých rozdielov. Zlepšenie urbanizácie znamená, eh, že okamžite myslíme na verejnú dopravu. Tieto eh, mestské oblasti denne čelia negatívnym vplyvom dopravy. Buď sú tam emisie CO2, kvalita vzduchu alebo dopravné zápchy integrovaná mobilita a skutočne e, aktuálne informácie znamenajú, že sa priblížime k nášmu cieľu udržateľnej dopravy. Doprava je hybnou silou Európskej únie a povedie k rozvoju e, cestovného ruchu napríklad. E, taktiež sa zlepší kvalita služieb pre pasažierov. Ďakujem pekne. Teraz za Alde má slovo pani Meissner. Pani Meissner. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia, pani komisárka. Naozaj je to tak, že doprava je pravdepodobne podceňovaná, ja to tak vnímam, aj keď Doprava je podstatou aj vnútorného trhu, aj keď si predstavíme, že máme 24 hodín internet, bez dopravy by to nešlo. Ideme na nákup, tiež sa to nedá e, bez dopravy, e, z odpadu a podobne, mobilita vo všetky, ako je, čo je základný práv, e- tomu potrebujeme dopravné prostriedky, takže preto my naozaj mali sme tento obrovský plán, kde by naozaj, ktorý by spájal veľmi dôležité eh, mesta v Európe, to, čo sa nazývalo TNT a bola to pekná myšlienka, tak aby mohli tieto mesta obchodovať eh, bez eh, rôznych zápch a podobne. Ja viem, že takéto ciele potrebujú viac peňazí. My sme pripravili preto aj viac peňazí a všetko je v poriadku. My chceme túto mobilitu pre občanov, pre pohyb tovaru, ľudí. Eh, my potrebujeme tak všetky druhy dopravy, železnicu, nákladnú cestnú dopravu Potrebujeme takisto aj lodnú dopravu a to všetko je potrebné. Kto si vyžaduje potom aj e, si pros, vyžaduje to prostriedky, ale tiež sú tam určité kritéria, musí byť všetko čisté, musí byť dostupné a takisto musí byť aj čo najspravodlivejšie tak z hľadiska e, podmienok hospodárskej súťaže, ale napríklad aj z hľadiska podmienok zamestnanosti, ako aj z hľadiska práv pasažierov, takže je to naozaj veľké množstvo množstvo kritérií, ktoré tu spadajú a preto je, došlo k tomuto, tejto strednodobej revízii a je treba naozaj vyváženie sledovať všetky jednotlivé oblasti a akú, čo prinášajú pre užívateľov, čo pre e, tých, ktorí to poskytujú, napríklad v leteckej doprave, možno by sme ju tiež mohli ju zapojiť, jednoducho mali by sme nájsť nejaké dobré riešenie medzi e, Britániou Britániou a Španielskom pre, e, obyvate, pre občanov. Ďakujem pekne, hovorí predseda. Teraz pani Maria Klumen na dve, minú, na dve minúty. Kiitoksia arvoisa puhemies, va komission jäsen. Ďakujem pekne za slovo, pán komisár. Pani komisárka Chcela by som poďakovať eh, pánovi Fandy Kampovi za jeho eh, konštruktívnu prácu. Je to dôležitá práca výboru pre dopravu aj pre samotnú dopravnú politiku. Ehm, Celá, nie som si istá, či je dostatočne hlas e, samotného zákazníka či klienta dopravy vypočutý dostatočne, keď diskutujeme v našich výboroch, e, pretože niekedy sa zdá, ako by dopravná politika tu bola len na to, aby sa zabezpečil tradičný status e, tradičným operátorom a nie, aby sa hľadali nejaké lacnejšie a lepšie riešenia dopravy pre občanov. To je také trošku zvláštne zabúdame aj napríklad na zákazníkov, na to, že vlastne zákazník je náš pán a my sa stále pýtame skôr e, priemyslu, že aké sú ich potreby a nie zákazníkov, aké sú ich potreby. Preto infra, infraštruktúra vlastne je určitou len malou časťou. Oveľa dôležitejšie je to, čo sa deje na tej infraštruktúre. Potrebujeme naozaj inteligentnejšie riešenia a je smutné, že v roku 2010 2015 sa nám ľahšie postaví e, diálnica s tunelmi a mostami, miesto toho, aby sme mali e, rýchly vlak s dobrými službami. A tiež e, možno by sme mali tu menej diskutovať, pretože mám pocit, že nám treba skôr e, skartovačku na to, koľko tu máme dokumentov, než by sme potrebovali bagrov, aby sme skutočne začali stavať. Ďakujem pekne. Teraz e, pán Ekhud Ekaut má na dve, slovo na dve minúty. Ďakujem, pán predseda prvom rade sa chcem poďakovať kolegovi Van de Kampovi za dobrú spoluprácu. Na začiatku sme povedali, že nechceme dokument, ktorý je šedivý a ktorý je kompromisom a preto nič nepovie. Chceme kompromis, ale súčalne, aby to bolo jasné. A myslím si, že sa nám to podarilo a musím sa pánovi Fandekampovi za to poďakoviť. Nehovorí, že to v všetkých bodoch môže byť zelený text alebo neviem aký text, to sa nedá, ale ja viem, že sú tam niektoré body, ktoré sú veľmi dôležité a to je tiež aj výzva komisii, komisárom, aby dobre počuli, čo sa v tejto správe hovorí, pretože tam niekoľko dôležitých vecí, kde sa treba zlepšiť. Keď si pozrieme, ako dnes vyzerá doprava a vidíme, že ten moda, e, posun druhov dopravy sa nepodaril, že presun na kolaje a vodu neprešiel dobre. A keď chceme znížiť znečistenie z dopravy, tak vidíme, že tam tiež zaostávame a vidíme, čo má urobiť Európa po roku 2020 a ďalej. Proste je tam viac vecí, kde očakávame kroky od komisie. Dôležitá politika je sociálna politika. Vieme, že otvorenie strehu so službami má aj e, túto stranu, sociálnu stranu a preto žiadame komisiu, aby prišla s návrhmi, ktoré sú síce oznámené, ale nie sú konkrétne. A preto je dôležité, aby sa táto správa chápala aj ako výzva komisii, aby sa bo nebolo chápané len ako chvála toho, ako dobre robíme, ale aby aj ako výzva, aby sa prišlo s novými návrhmi, aby sme mohli povedať, že doprava je na dobrej ceste. Ďakujem. Predseda, ďakujem pekne. Teraz za EFTT predseda Peter Lundgren. Ďakujem pekne, pán predseda. Pred rokom Stále počúvam reči o rozličných problémoch e, v oblasti dopravy, ale je potrebné, aby legislatíva umožnila práve príjmať potrebné opatrenia. Komisia hodnotí, alebo teda robí toto hodnotenie, čo je určite potešiteľné pre ľudí v mojej krajine, ktorí zorganizovali protest. Konečne sa riešia problémy a sme pripravení zmeniť legislatívu. Je dobre aj to, že hovoríme o sociálnych témach, preto aby sme konečne odstránili tento e, nelegálny dumping a nelegálnu, e, nelojálnu konkurencie. Musíme bojovať proti nelegálnym opatreniami ako napríklad mzdový dumping. Konečne by sa malo niečo urobiť, aby e, tu boli spravodlivé pravidlá Ďakujem. Pani Marie-Christine Arnotu. Minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Milí kolegovia, vážený pán predseda, ja chcem vyjadriť môj hlboký nesúhlas s odporučeniami tejto správy pod zámienkou, že bojujeme proti klimatickému oteplovaniu a e, podporujeme cestnú bezpečnosť. V skutočnosti tu posilňujeme znovu európsku byrokraciu na úkor členských krajín navýšenie verejných financií, ktoré žiada táto biela kniha, navýšenie, ktoré ako vždy musí financovať Európsky daňový poplatník a, a teda aj Francúzi. Som proti otvoreniu e, konkurencie v železničnom trhu e, Európskej únie a v neposlednom rade je nepriateľné, aby Európsky parlament diktoval členským krajinám e, bezpečnostné normy v oblasti cestnej dopravy, ktoré oni majú uplatňovať v budúcich rokoch. Pre všetky tieto dôvody budem hlasovať proti tejto správe. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne. teraz zasleduje pán Luis de Grandes Pascual. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Dopravná politika je zásadným prvkom vnútorného trhu a územná súdržnosť je základom našej priemyselnej politiky. Je potrebné zlepšiť infraštruktúru, osobitne cezhraničnú infraštruktúru, zlepšiť efektívnosť každého druhu dopravy a navýšiť pohodlnosť pri doprave, znižiť určité časti dopravy. To sú základné prvky správy, o ktorej budeme diskutovať. A je potrebné riešiť zdieľané dopravy, pracovné podmienky, ehm, je treba brať do úvahy aj situáciu ultra periférnych území. To všetko je v Bielej knihe aj v správe. Ehm, vy ste naozaj urobili veľmi dobrú e, prácu a táto Vaša práca si zaslúži kvalitné ocenenie a ja by som ešte chcel povedať jednu vec. Ja som Španiel a venujem sa otázke Gibraltáru a tam odjak živa panoval určitý problém v oblasti letectva. Máme problém medzi Španielskom a Spojeným kráľovstvom. Myslím si, že táto situácia by sa už raz mala vyriešiť prostredníctvom určitej dohody. Spojené kráľovstvo a Španielsko dávno nehovorili o kon- takejto kontroverznej situácii to je jediný spôsob, ako sa to dá vyriešiť a malo by to riešiť aj rada. Ďakujem pekne. Teraz e, e, pán Ertuk, ďakujem pekne. Pani komisárka, pán predseda, kolegovia, predovšetkým by som chcela sa poďakovať protagonistom, predovšetkým spravodajcovi, pani Van de aj našej sprav, tieme spravodajkyni Klaudii napadel za veľmi dobrú prácu. Myslím si, že naozaj to bola veľmi konštruktívna, čiastočne aj emotívna diskusia, ktorú sme tu dnes mali. Ja by som chcel prakticky 4 roky po príprave Bielej knihy, ktorú sme aj tu odsúhlasili, Eh, aby som sa k tomu vrátil, že tie ciele, ktoré sme si ustanovili, boli príliš ambiciózne, aj keď eh, sme na dobrej ceste, ale zatiaľ sme tam nedošli, pokiaľ ide o presun z cesty na kolejnice, to je stále cieľ. Um, tie e, vzdialenosti, ktoré, alebo tie vzdialenosti, ktoré sú dlhšie ako 100 kilometrov, aby sa presunuli na klonice, to sa nám nepodarilo dosiahnuť. E, zatiaľ, čo, e, v roku 2008 až 2011 sme mali podiel cest cestnej dopravy na úrovni 66,1% e, a potom do roku 2013 to bolo 74%, e, čiže vlastne ten podiel e, prepravy na ceste sa ešte k tomu zvýšil. Pokiaľ ide o sociálnu oblasť, musíme aj pomôcť aj komisii a musíme pripraviť aj legislatívne návrhy. My sme vlastne vždy sa snažili pôsobiť tak, aby sa veci zlepšili. A pokiaľ ide o jednotlivé druhu dápravy, ako napríklad letecká doprava pay to fly, alebo aj o tá oblasti ako napríklad zabezpečovanie e, sledovania vodičov a ich oddychových časov a podobne. Tieto všetky otázky tiež súvisia, takisto je to je otázka nemeckého mýta pre nákladné vozidla a podobne. K tomuto by bolo dobre mať európske riešenie. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Teraz e, pani Jacqueline Foster na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkom by som sa chcela poďakovať spravodajcovi pánovi Van de Kampovi za na jeho prácu. Z môjho pohľadu um, ja by, nie, sa, je škoda, že váš pôvodný text e, sa zmenil. Ten sme podporovali viac. Žiaľ, sú tu viaceré oblasti, ktoré má moja delegácia z Británie problémy. Predovšetkým ďalšia koncentrácia na sociálne minimálnu legislatívu v oblasti letectva. To by mohlo viesť k bankrotu viacerých e, trhov a je to dosť protekcionistické. Po druhé, vytvorenie novej agentúry pre bezpečnosť cestnej premávky, to určite nebude potrebné, alebo to nemyslím si, že je potrebné. Potom je tu návrh po novej smernici. Podľa nás e, by to naozaj e, veľmi škodlivé pre britský priemysel a e, posledná pripomienka, to sa týka britského zvrchovaného územia, ktoré ale však je súčasťou spoločného trhu, aj keď Španielsko stále vyzýva tento, štud, zvrch, tento, tento zvrchovanú krajinu. Myslím si, že z tohto tohto dôvodu, pán pán de Kamp, nemôžeme my žiaľ podporiť eh, vašu správu len preto, aby ste vedeli, že kvôli čomu to bolo, ale inak vašu prácu veľmi oceňujeme. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dávam slovo pani poslankyni Palome López Bermecho. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj za správne vyslovenie mojho mena. Cestná doprava sa nachádza na bode e, tranzície, keď čakáme na to, čo spraví koме e, o efektívnosti z hľadiska životného prostredia, dobrého rozmiestnenia v Európe a podobne. A znovu sa musíme zamyslieť nad našim systémom, ktorý závisí, závisí na veľkej infraštruktúre a veľkých dopravných firmách, je dôležité, aby práva a požiadavky zamestnancov a SZČ boli riadne presúdené. Musíme sa zaberať aj otázkami odpočinkového času a miest a musíme bojovať proti sociálnemu dumpingu. Potrebujeme vykonávať prísnejšie kontroly a e, povinnosti na strane zamestnávateľa Nemôžeme to takto všetko len liberalizovať a obchádzať vnútroštátne zákony a predpisy. Jednoducho aj vodičov musíme zahrnúť do ochranného dážnika. A teraz dávam slovo pani Daniele Ajuto Minuta. Ďakujem, pán predseda, milí kolegovia. Ja som presvedčená, že sa tu odviedla vynikajúca práca na Bielej knihe o doprave, ale podobne ako aj iné delegácie, my ju nepodporíme, pretože neveríme v podporu, ktorú dostávajú také projekty ako Turing Lyon. Ale je tu mnoho pozitívnych aspektov, ku ktorým sme aj my prispeli svojimi pozmenujúcimi návrhmi, Chceme, aby sa e, investovalo do udržateľných riešení v energetike a doprave, aby sme sa pohli, presunuli z ciest na kolaje. Chceme aj elektronické e, systémy v doprave, zdieľanie aut, e, posilnenie bicyklovej dopravy a podobne. A nakoniec ide tu aj o otázku bezpečnosti cestnej dopravy a boje proti sociálnemu dumpingu. A ako som povedal, nemôžeme podporiť túto správu, pretože aj chceme, aby komisia mala väčšie právomoci a mohla správne financovať projekty, ktoré by neboli len pre e, ktoré by neslúžili len európskym oligarchom. Jednoducho musíte akceptovať aj to, že niekedy urobíte zlé rozhodnutie, ale nemôžete pokračovať v smiešných politikách. Treba akceptovať svoje chyby Predsa je to to isté, ako keď jaký alkoholik vie o tom, že sa zabíja, ale stále chlastá. Ďakujem. A teraz dávam slovo pani poslankyni Lukačievskej. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pani komisárka. Doprava predstavuje základ každého hospodárstva, avšak nemôže fungovať bez modernej infraštruktúry, modernej dopravnej infraštruktúry a transformácia dopravného sektoru tak, aby bol energeticky efektívny, bezpečný, konkurencieschopný, efektívny aj interoperabilný. To je všetko dnes veľmi potrebné, najmä keď štatistiky poukazujú na to, že v najbližších rokoch eh, sa, zvieč, sa zväčší doprava dopyt po doprave dvojnásobne. Chcela by som poblahoželať eh, pánovi Van de Kampovi za prípravu správy, ktorá obsahuje množstvo tém, ktoré súvisia s dopravou spolu. Isté nie je možné e, reagovať alebo riešiť všetky otázky, ktoré s týmto súvisia, aj keď je to veľmi dobrý základ pre prípravu ďalšej, e, ďalších právnych aktov pre dopravu. Chcela by som ešte uviezť jednu vec, že často sa hovorí v prípade z dopravy, e, že je tam sociálny dumping. Všetci vieme, že aj ľudia, ktorí pracujú v dopravnom sektore, musia mať dobré podmienky podmienky na prácu, to s tým súvisí aj e, otázka odmeňovania. A však e, nie je možné nejakým spôsobom. nie je potom v poriadku, ak bude sa teda rozširovať alebo mariť eh, hospodárska súťaž tým, že sa budú umožňovať, eh, umožňovať pôsobenie eh, zahraničných operátorov a by nedošlo k sociálnemu dumpingu. Ďakujem pekne. Bardzo pani Predseda, ďakujem pekne. Pani poslankyňa Lukačievská, teraz má slovo pani Olga Sehnálová. Jednu minútu. Ďakujem, za... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážená pani komisárka, kolegyňa, kolegovia. Dovolte, aby som v prvom rade poďakovala spravodajcovi a všetkým tieňovým spravodajcom za vynikajúcu odvedenú prácu ako tieňová spravodajkyňa pôvodnej správy o Bielej knihe o doprave z roku 2011. Súhlasím s postom spravodajca, že na vytvorenie jednotného dopravného priestoru, ktorý využíva efektívne a udržateľné zdroje, potrebujeme v prvom rade prepojiť dopravné siete vo všetkých regiónoch Európskej únie a integrovať jednotlivé druhy dopravy. Pri budovaní transeurópskych e, dopravných sietí je treba dbať aj na rozdiely v infraštruktúre medzi rôznymi regiónmi, aj starými a novými členskými štátmi a treba zásadne zlepšiť cezhraničné prepojenie, spojenie. Som veľmi rada, že sa správa venuje aj otázky bezpečnosti cestnej dopravy a navrhuje prijať cieľe znížiť počet vážne zranených účastníkov dopravných nehôd. Tiež sa tu hovorí o otázke zlepšovania dostupnosti a prístupnosti verejnej dopravy, posilnení práv cestujúcich a sociálnych podmienkach pracovníkov doprave. Preto podporím túto správu a ešte raz ďakujem všetkým, ktorí sa na nej podielali. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dávam slovo pani poslankyni Jill Seymour na minútu. Ďakujem. V tejto správe spravodajca navrhuje zavedenie káblových vozidiel ako na nenáročného, lacného dopravu, mestskej dopravy. Takéto vozidla v Británii stoja 16 miliónov libier a operačné náklady v prvom roku sú 6 miliónov a z roka na rok klesá počet cestujúcich, takže to určite nákladovo efektívne. V správe sa tiež navrhuje preveriť e, E, opatrenia zo smernice a to ma veľmi znepokojuje, najmä sekcia A smernice, kde sú výnimky pre členské štáty, ktoré môžu z dôvodov e, bezpečnosti cestnej dopremávky alebo infraštruktúry zmeniť určité charakteristiky a to by sa mohlo odstrániť. A potom táto správa chváli komisiu a navrhuje jej obmedzovať práva národných vlád e, a to je skutočne nepriateľné. Navrhuje sa v nej tiež, aby komisia mala viac právomoci e, v oblasti dokončenia ten 10, či my nesúhlasíme. Je to správa, ktorá je plná rozporov a je neodôvodnená v svojich tvrdeniach a budeme hlasovať proti nej. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo pánu Massimiliárovi Salinimu na minútu. A ďakujem, pán predseda. Ten pocit, ktorý máte, keď si pozriete túto bielu knihu a správu môjho kolegu Van de Kampa, tak si pomyslíte, že mal tú veľmi zložitú úlohu. Myslím si, že komisia si to aj uvedomuje. Bola to skôr taká práca vyvažovacieho charakteru. Jednoducho nájsť také nájsť rovnováhu medzi veľmi opačnými názormi delegácie. A niekedy sa stali aj veci, ktoré by sa vôbec nemali stať, pretože pri takýchto typoch práce dochádza k napätiu a treba to vyriešiť, ale my sme prinášali do debaty aj napätia z vlastných krajín. Ale túto správu treba naozaj podporiť, pretože poukazuje na tie veci, ktoré treba riešiť doprava, pokračujúca liberalizácia, zameriava sa na mnohé otázky, napríklad investícií do dopravy. Nechceme len tu navenovať neprimeranú pozornosť veciam. Myslím si, že sa nepozeráme na to, čo už funguje, ale pozeráme sa na to, ako treba investovať a súčasne rešpektovať životné prostredie a táto správa môže, posun, môže prispieť k posunu k e, správnym smerom a ja dúfam, že nám môže aj sformulovať dobrú dopravnú politiku, ktorá vyústí do rozvoja rastu, čo si tak veľmi želáme. Ďakujem veľmi pekne a pánu Salini a teraz dávam slovo Pani Agnes Jongerius, nech sa páči, minúta. Ďakujem, pán predseda. A peloti, ktorí sú chorí, musia lietať, lebo nedostanú mzdy. Vodiči nákladných e- vozidiel cestujú, vodia, riadia auta 24 hodín, lebo sa boja, že prídu o prácu. Alebo jednoducho nespia, koľko majú, lebo vedia, že ich nebudú aj tak kontrolovať. Ale takto ďalej to už nemôže ísť. Európa musí konať. Návrhy v správe sú dobré. A ja by som povedala, chvala Bohu, socialisti aj kresťanskí demokrati sú presvedčení, že sa niečo musí diať. A preto gratulujem môjmu kolegovi Vimovi van de Kampovi. Teraz musí Junckerová komisia niečo urobiť, musí konať Komisár dneska tu vyjadril politickú vôľu, ale myslím, že teraz prišiel čas, aby sme ukázali aj ambície a podporili ich konkrétnymi návrhmi na odstránenie sociálnej nespravodlivosti v sektore dopravy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dávam slovo pánu poslancovi Žoržovi Bašovi. Nech sa páči. Minúta a pol pani komisárka, milí kolegovia. V prvom rade sa chcem poďakovať koordinátorovi Vimovi van de Kampovi, ktorému sa podarilo krátko, stredno aj dlhodobé e, návrhy predložiť a zapracovať. Chcem sa e, zamerať na dva okruhy. Prvé je to cestná doprava, tam poznáme problémy a výzvy už dlhšiu dobu a aby sme mali bezpečnosť, sociálnu oblasť, životné prostredie, hospodárska súťaž a tak ďalej. To nepotrebujeme na to nové právne predpisy, ale potrebujeme spolu s členskými štátmi lepšie a spoločne implementovať to, čo máme a lepšie to kontrolovať a agentúra, ktorá by bola jediným zodpovedným miestom, by mohla predstavovať tiež krok k zlepšeniu. Pokiaľ ide o železnice, so všetkými silami sa musíme snažiť o to, aby balík o železniciach sa úspešne implementoval, aby sme po 20 rokoch reštrukturalizácie dospeli do stavu, že železnice zohrávajú svoju dôležitú úlohu v Európe a letecká doprava stráca e, v medzinárodnej hospodárskej súťaži a aj tu potrebujeme väčšiu bezpečnosť a lepšie sociálne aspekty, aby sme mali lepšie výsledky. Pani komisárka, po viacerých rokoch útlmu ste v situácii, kde sa žiada, aby doprava znovu dostala to svoje miesto, ktoré jej prináleží z hľadiska dopravy a pracovných miest a to, aby sa plnilo to, čo očakávajú občania Európy. Ďakujem, pán poslanec. A teraz má slovo pán e, poslanec Krn. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani komisárka, ďakujem pán predseda, ďakujem všetkým, že ste tu dnes večer a ďakujem aj pánu Fantekampovi za snahu o dosiahnutie rovnováhy v tejto správe a vypracovanie dobrého kompromisu. A dúfam, že zajtra v hlasovaní bude výsledok pozitívny, pretože táto správa sa zameriava na veľmi závažné oblasti a problémy v doprave, a zdôrazňuje, aké dôležité je toto odvetvie z hľadiska tvorby pracovných miest, prepojenia regiónov a jadro diskusie samozrejme musia byť spotrebitelia dopravných služieb, cestujúci, ako aj podniky, ktoré sú naviazané na dopravnú infraštruktúru. Musíme hovoriť aj o leteckej doprave a koncom tohto roka budeme mať balík o doprave a musíme si uvedomiť, že naši dopravcovia si sa zúčastňujú súťaže na globálnej úrovni a toto treba riešiť. Svet sa zmenšuje, cestujúci a podniky cestujú aj mimo Európu do Ázie, USA, Austrálie a naše vozidla, lietadla musia dokázať konkurovať aj pri týchto službách. To je veľmi dôležité, o čom máme hovoriť. Potrebujeme takúto dohodu leteckej doprave v takomto zmysle, pretože to mrzí naše aerolinky, ktoré sú nekonkurenčné, nekonkurenčné a musíme riešiť túto problematiku. Ďakujem veľmi pekne. A teraz budeme mať spontánne vystúpenia. Pani Klaudia Montero de Aguiar je prvá ktorá má slovo v spontánnych vystúpeniach poslancov. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pani komisárka, milí kolegovia. Áno, sme ešte ďaleko od splnenia dobudovania jednotného dopravného priestoru v Únii, ale pracujeme na tom, budujeme ho a preto si vážim správu pána kolegu, našeho E, a taktiež vítam aj odkazy na námornú dopravu a potrebu posilniť kapacitu európskych prístavov. Napriek tomu by sme mali okamžite prísť s opatreniami na navýšenie potenciálu tzv. námorných diaľnic, ktoré tvoria súčasť dopravnej siete Európy. Mrzí ma, že tieto odkazy sa tu neobjavujú vo veľkej miere a že neboli ani konzultované e, príslušné orgány, ktoré by sa k tomu mohli vyjadriť. Myslím si, že by bolo vhodné to tu uviesť, preto žiadam Európsku komisiu, aby prišla so stratégiou s jasnými krokmi, ktoré sa budú zameriavať na zapojenie a prepojenie európskych ostrovov ktoré majú špecifické postavenie. Hovorím tu o najvzdialenejších európskych ostrovoch a myslím si, že by sa to tu malo zapracovať. Ďakujem veľmi pekne. A prepačte, držte sa svojho času, lebo vám budem musieť odobrať slovo potom. Takže ďalšie, ďakujem pán predseda, je to pozitívna správa s dobrými odporúčaniami, ktorá sa pozera do budúcnosti. Budeme mať dve samostatné hlasovanie. Jedna bude otázka regulácie prístavov a potom budeme mať o E, železnici a e, o výberových súťažiach. Obávam sa, že niektorí britskí poslanci budú hlasovať proti, ale celkové správu veľmi podporujeme a ja najmä vítam posilnenie európskych opatrení na zníženie e, emisí z dopravy, skleníkových plynov z dopravy. Je to pre nás veľmi dôležité vyhlásenie pred Parížským summitom, ktorý má riešiť zmeny klímy. A hlavne chcem zdôrazniť, že táto správa sa zameriava aj na investície v Londýne, v mojom meste, investície nedržia krok s potrebami ekonomiky a rastúcim popývateľstvom. A takáto situácia v celej Európe. Musíme to naliehavo riešiť. Je to veľký rozdiel, ktorý musíme riešiť konzistentne v nadchádzajúcich rokoch a uvedomiť si, že tu zohráva svoju úlohu aj súkromný priestor, e, e, súkromné odvetvia, ale napriek tomu potrebujeme aj verejné investície do tohto odvetvia. Nech sa páči ďalší rečník. Mariach. E, táto oblasť je kľúčová pre Európsku úniu a potrebujeme mať na zreteli aj potrebu chrániť životné prostredie a záujmy e, cestujúcich. Doprava je zodpovedná za 25 e, emisí CO2 a energetický sektor a preto Európska únia musí podporovať obnoviteľné zdroje energie formy masovej dopravy a železnicu. Musíme tiež skonsolidovať našu infraštruktúru, aby sme znížili počet dopravných nehôd na cestách a riešiť aj náš systém kontrol. Európska únia musí tiež podporiť námornú dopravu, a zabezpečiť, aby obyvatelia žijúci v ostrovných oblastiach mali prístup k pevnine. Ďalší rečník. Ďakujem pekne. Ah, pán predseda, a ďakujem komisii, ďakujem aj spravodajcovi za snahu. Potrebujeme systém, ktorý bude interoperabilný a podporí environmentálnu eh, udržateľnosť dopravy ako aj hospodárskú udržateľnosť. 1% HDP sa eh, premárni kvôli tomuto. Členské štáty uh, neimplementujú dostatočne všetky pravidlá. Ak by to robili, tak e, všetci by, naša ekonomika by bola konkurencieschopnejšia. Musíme sa zosúľadiť, pretože to bude pridaná hodnota celého systému. Musíme myslieť na všetkých užívateľov, hlavne na tých, ktorí majú zníženú mobilitu. Aj oni majú práva. Európsky priemysel v e, nových technológiách sa musí rozvíjať. Potrebujeme zlepšiť aj našu perspektívu znižovania emisí CO2. Ďakujem pekne, pani Konečná. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán spravodajca, ďakujem za správu ako koordinátor výboru RV. Ceňujem túto oblasť. Toto by mala byť hlavná priorita európskej dopravnej politiky je potrebné účinnejšie využívať zdroje v rámci celého dopravného systému s cieľom zajistiť účinnejšie využívanie súčasných kapacít. Ako pán spravodajca mi chýba medzi desiatimi cieľmi Bielej knihy podpora verejnej hromadnej dopravy, ktorá tiež znamená zníženie emisnej záťaže životného prostredia, infraštruktúra pre uľahčenie bezpečnej mobility z domu do domu pre užívateľov verejnej dopravy, vrátanie seniorov a cyklistov si žiada zaistenie príslušných investícií, ale som presvedčená, že a plusy týchto investícií sú značné, majú vplyv na zamestnanosť v členských krajinách. Podporujem preto prioritné schválenie projektu infraštruktúry financovania prostredníctvom EÚ, ktoré dokončujú železničnú sieť a ktoré sú súčasťou hlavnej siete e, TNT a projektov schválený v rámci nástroja pre prepojenie Európe a apelujem čo na, za čo najefektívnejšie zapojenie e, krajín Strednej Európy do tejto siete. Ďakujem. Pán Koch, e, v mene frakcie nech sa páči pani komisárka. Sektor dopravy má priamy vplyv na náš každodenný život, hospodárstvo, životné prostredie, klímu, zdravie, sociálne aspekty, cestovný ruch a mnohé ďalšie a e, jeho dôležitosť sa stále podceňuje. Opatrenia, ktoré, o ktorých hovoríme dnes, majú e, dopad na kvalitu života našich občanov Eh, aj eh, v ďalších dňoch a budúcnosti. Preto sa musíme na to pozerať ako na eh, otázku udržateľnosti jednotného dopravného priestoru v EÚ Ďakujem za vašu prácu. V niektorých oblastiach by táto správa mohla ísť ešte ďalej. Je tu napríklad sieť mýt a iných opatrení a asistenčných systémov. Vyžaduje sa tu bezpečnosť v oblasti cestnej dopravy. Tá sa musí posilniť a to je jednoznačné. Potrebujeme ďalšie konkrétne ciele. K tomu patrí aj stratégia na zníženie počtu ťažko zranených v cestnej doprave, ako aj e, celoeurópska harmonizácia, pokiaľ ide o um, povolené promila alkoholu pre vodičov. Ďakujem pekne. Pani Ines Aira Center. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som chcela zablahoželať spravodajcovi v tejto oblasti. E, tí, ktorí prehrali e, túto bitku, e, ktoré, čeli táto infraštruktúre, s nedopadlivo čakáme na vaše návrhy. Európsky fond pre strategické investície a prepojenie Európy zostávajú naďalej dôležité pre Európu a pre sektor dopravy, je potrebné uvedomiť si aj to, čo môžeme urobiť boj proti terorizmu. Videli sme to v Paríži, v Londýne a máte um, náš súhlas vo vašej práci. Pracovné podmienky a tiež podpora zdravia pre zamestnancov v tejto oblasti sú kľúčové doprav, e, železničné spoločnosti a špeditéry jednoducho nelakajú mladých ľudí. Nie je tu ďalšia generácia. Musíme zatraktívniť tieto pracovné miesta pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní. Potrebujeme udržateľnú dopravu aby sme zabezpečili lepšiu ochranu e, chodcov a cyklistov, ale CFC je e, doplnkom CFA. Mm, chcem sa spýtať e, komisie, e, oba tieto nástroje sú kľúčové na realizáciu tohto projektu. Ďakujem pekne a na záver menej Európskej komisie má slovo pani komisárka Bulc, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Ďakujem pekne za vaše cenné a veľmi špecifické príspevky a komentáre. Všetky sme si zapísali, eh, eh, všetky príspevky a správa sa budú brať do úvahy pri finalizácii Bielej knihy a implementačnej správy, ktorá sa dokončí do konca tohto roku, ale dovolte mi zdôrazniť, ako dôležité je počuť, že my všetci si uvedomujeme, ako dôležitá je doprava pre rast, zamestnanosť a e, globálne líderstvo. Čiže pár slov k celému procesu verejnej konzultácie sa skončili. Mnohé z implementovaných opatrení z roku 2011 e, sa vlastne zrealizovali len relatívne nedávno Ehm, mm, teraz hodnotíme, čo sa už implementovalo, čo sa stalo zastaralým a čo ešte musíme urobiť. Samozrejme, od roku 2011 sa politická a hospodárska situácia posunula, ale ukazuje sa, že hlavné ustanovenia Bielej knihy zostávajú naďalej relevantné a ich implementácia bola dobrá. Európsky parlament súhlasí s týmto prístupom tak som to pochopila. A na záver by som chcela poďakovať ešte raz pánovi Fandekampovi, ďakujem pekne, a parlamentu za to, že sa rozhodol, že príjme túto iniciatívu ako som povedala v úvode, určite sa zhodneme na širokých líniách, ktoré treba rešpektovať. E, počula som veľa e, stimulov, že musíme konať, to sa mi páči, takže konajme spolu na iniciatíva, ktoré sú potrebné, aby sme dosiahli skutočný pokrok. Ďakujem pekne. E, chvala. Time for our... Ďakujem pekne. Teraz je tu čas pre nášho spravodajcu, pána Fantenka, pán dve minúty. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj pani komisárke a jej spolupracovníkom, aj kolegom za, komis- za vyjadrenia, pripomienky. Ďakujem aj za kritické vyjadrenia. Mnohí z vás ste odišli, ale veľmi dobre chápem, čo ste povedali a budeme pracovať na ďalšej implementácii. Výzva je v tom, pán predseda, aby sa biela kniha implementovala. A ja vidím ako svoju úlohu v nadchádzajúcich rokoch dohliadať na to, že všetko, čo sme uviedli v tejto správe v strede obdobia a čo dúfam sa zajtra aj príjme, aby sa aj zrealizovalo. A komisárka už povedala, musíme nájsť novú rovnováhu, menej pravidiel, viac udržateľnosti, viac zárobkovej kapacity a väčší sociálny aspekt. To bude to veľké plus nadchádzajúce 4 roky aj pre výbor pre dopravu a chcem opakovať, že ďalší výbory nemôžu pracovať bez dopravy. Ďakujem. Ďakujem. Dziękuję bardzo. Zamykam debatę.